bude po tom, čo o 12. skončí táto časť našho zasadnutia. Prechádzame na ďalší bod programu Srbsko, prípad Šešelia, obvineného z vojnových zločinov. A teraz dostane slovo pán Korala Ignacio na jednu minútu. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem. Tento srbský líder Šešelia bol odsudený medzi, alebo bol pred medzinárodným súdnym tvorom a zo zdravotných dôvodov e, nebol odsudený. Má veľa podporcov, ktorí e, skandovali hesla proti vláde. On počas e, vojny e, v bývalej Jugoslávii e, pôsobila, znovu sa objavil v masmediách vo svojej krajine, ako keby predtým nevykonal žiadny zločin. Je veľmi dôležité rešpektovať Hákský súdny dvor, ak je spravodlivý a um, nestranný. Ja si myslím, že srbskí četníci uh, sa mohli rozviať bez problémov a bez pomoci naďalej E, sa v tejto krajine mm, e, nejakým spôsobom pristupuje vynimočne k osobe, vytvára sa z nej hrdina a pritom sa robia nepriateľné e, veci. Na jednu minútu pán Tomašič, pani Tomašič. Ďakujem, Ďakujem pekne. pekne. Podporujem toto uznesenie a kritický prístup nielen voči Šešeliovi, ale všetci, proti všetkým tým, ktorí mu umožnili každodenne pokračovať s jeho nenávistnými prejavmi, historickým revizionizmom a propagandou Veľkého Srbska. Tento cirkus by nebol umožnený, ak by srbské orgány okamžite sa dištancovali od tejto osoby a odsudili týchto šesť vyhlásení, ktoré Šešel urobil. Viem, že aj mnohí kolegovia sú i boli jeho blízkymi spolupracovníkmi, ale teraz lídry Srbska by mali ho zatknúť a odsúdiť jeho činy a mali by pokračovať e, vo svojom približovaní sa k Európe. Je mi ľúto, že tribunál nebol efektívny a nezahral svoju historickú úlohu, iba rozputal viac e, nezhôd. Ďakujem. A teraz dostane slovo pán Davor Škrlec. Vážený pán predseda, v predvčerom pápež sa prihovoril tejto snemovni a vyslal posolstvo nádeje všetkým na Balkáne. Je to posledné územie v Európe, ktoré zažilo hroznú vojnu. Šešel znovu otvoril tieto vojnové rany a kolektívna pamäť e, aj Chorvátov utrpela rany. Myslím si, že treba konať zodpovedne. Jeho činy nesmú destabilizovať celý tento región a podkopať kredibilitu inštitúcií a verejnú dôveru vo verejné inštitúcie. Srbsko musí konať takisto zodpovedne, tak sa to, aj očakáva od kandidátskej krajiny na pristúpenie k EÚ, rešpektujúc diverzitu ľudské práva, dobre susedské vzťahy v tomto regióne. Toto je mimoriadne dôležité, aby to bolo všetko dodržané. Silne podporujem politické strany a organizácie občianskej spoločnosti v Srbsku v ich úsilí dosiahnuť trvalý mier v tomto regióne a konštruktívnu spoluprácu. Som si ist, že na svojej ceste do Európy bude Európa schopná dostať svojim záväzkom, ktoré vyplynú aj z tohto uznesenia. Pán Majdenholzer, Minulosť eh, vysí nad Jugosláviou ako tmavý tieň, eh, nedá sa pred ňou utiecť a preto zločiny sa nesmú ani zametať pod koberec, ani označovať za nevinné. Je potrebné ich jasne vyšetriť a označiť vinníkov. Na to existujú jasné právne postupy. Avšak eh, celý tento proces trvá istý čas, niekedy príliš dlhý čas, tak ako v prípade Borisa Šešlia. Súd teraz odsudeného z humanitárnych dôvodov a predbežne prepustil, tak ako je to bežné v právnom štáte. E, to však nedáva nikomu nárok vyvodzovať dôsledky o budúcom rozsudku. Možno by sa zdalo, že sa to dá vnímať jednoducho cez ehm, prízmu e, ďalšieho vývoja v tomto regióne. E, v každom prípade tento región sa vyrovná svojou minulosťou iba na základe princípov právneho štátu a keď bude spolupracovať s IKTY E, krajiny sa zaviazali k tomu, že budú spolupracovať so súdom a nemali by e, vytvárať e, zámienku na odsudzovanie z toho, že u nich nefunguje právny štát. Ďakujem pekne, pán Radoš. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Kolegovia, je veľmi dôležité, aby sme v tomto uznesení jasne povedali, že rozsudok Hakského súdneho dvora je nepriateľný a treba odsúdiť šešeliové ataky na zvrchovanosť Bosny a Hercegoviny, Chorvátska a to, že neustále používa štváčské reči. Niektorí hovorí, že je to blázon, vojnový zločinec, ktorému, ktorého nikto nezmenia. Tiež sa hovorí, že Hákský súdny dvor nie je dvorom EU ale OSN, ale Srbsko je veľmi dôležité v tomto uznesení, pretože je to krajina, od ktorej závisí aj osud ďalších balkánskych krajín a môže mať aj pozitívny, aj negatívny vplyv. Preto treba zdôrazniť a jasne povedať srbským orgánom, aby prestali s takýmto E, správaním Šešelia. Včera moja politická skupina ALDE povedala, že treba posuniť a lepšie aplikovať zákony, ktoré zakazujú štváčské a provenské reči. Pani Veržia, nech sa páči. Nie je potrebné robiť zoznam zločinov. Slobodan Miloševič je chápaný ako zosobnenie primitívneho násilia tento historický šéf srbskej extrémnej pravice bol viedol aj Četnikov, spolupracoval s nacistami, vystúpil, bol e, na Hakskom skudnom dvore a bol odsudený len na 15 mesiacov a nebol odsudený v podstatnom oslobodený zo zdravotných dôvodov. Vo svojej krajine znovu pokračoval so svojimi štváčskými rečami, ale obete majú právo na spravodlivosť. To je najlepší spôsob, ako dosiahnuť zmierenie, ktoré Srbsko tak potrebuje, ale toto uznesnenie, ktoré žiada EPP, tak e, riskuje, e, že to nedosiahne. Je instrumentalizované. Ja sa obávam, že toto uznesenie bude neúčinné, dokonca kontraproduktívne a preto vyzývam e, k lepšiemu výberu naliehavých otázok, aby riešili problémy ľudských práv na celom svete să ia cuvântul pentru un minut. Pán Plenkovič. Ďakujem pekne, pán podpredseda. Týmto uznesením odsudzujeme predovšetkým kriminálnu šešelovú retoriku. Potom, ako sa vrátil do Belehradu, vyzývame Hák, aby zrevidoval svoj rozsudok a aby znovu získal svoju dôstojnosť. Odsudzujeme Šešejlové reči proti chorvátskym obetiam v deň e, pri, e, pripomienky obetí vo Vukovare. Týmito slovami sa znovu otvorili staré rany. Hovorilo sa znovu o nových srbských e, ašpiráciách na územia susedných krajín. Tieto nenávisné reči vôbec na nej nezareagovali srbské orgány adekvátne, žiadame, aby srbské orgány ochraňovali menšiny a aby prenasledovali Šešelia, ak porušil srbské zákony. Srbsko chce pristúpiť do EÚ a preto vyzývame túto krajinu, aby Šešelia odsudila. Predsedovia Vučič, Nikolič, máte vary strach zo Šešelia, pretože vašim tichom jediné, čo robíte, tak podnecujete e, podozrenie, že Srbsko ochraňuje vojnových zločincov. Pán predseda, ja plne rozumiem, aké, ako nenavisné prejavy môžu poškodzovať všetko, čo sa deje na Západnom Balkáne. Preto by som sa prihováral za politiku mieru a zmierenia sa. Šešeliové verejné vyjadrenia idú proti všetkým týmto zásadám. Naša odpoveď však by nemala vytvoriť ešte viac napätí, najmä by sme nemali dať do rúk týmto obvineným vojnovým zločincom eh, viac eh, ďalšie ESO, ďalšiu pozornosť, ktorú si vôbec nezaslúžujú. Radikálne výpovede Šešelia dostali taký priestor, takú publicitu v médiách, aj u niekoľkých politikov, že by sme v tom nemali pokračovať. Dúfajme, že sa to nepoužije ako nástroj na rozduchávanie ďalších politických vášní v regióne a som presvedčený aj o tom, že toto uznesenie nie je e, najlepším dokumentom, aby sme dávali lekcie IC, Medzinárodnému tribunálu pre bývalú Juhoslaviu. Je to medzinárodná inštitúcia, suverená, má svoj mandát a práve preto váham, či podporím toto uznesenie z tohto dôvodu. Eh, Ďakujeme a teraz dostane slovo pán Tonino Pikula na jednu minútu. Toto výnimočná situácia je a aj uznesenie je výnimočné. A to len dokazuje, že situácia, ktorá bola e, bežná, tak teraz sa ešte zhoršuje. Miera a stabilita na západnom Balkáne nie sú každodennou udalosťou a záležitosťou. Preto treba Šešelia naliehavo odsúdiť. Západný Balkán bude naďalej počas mnohých rokov ešte e, sa snažiť e, prekonať tie jazvy, ku ktorým prispel Šešel. A Šešel nebol za to ani odsúdený, ani nevyjadril polutovanie. Ja si myslím, že jeho provizorné oslobodenie sa chápe ako niečo, ktoré oživuje traumy obetí z 90. rokov. Myslím si, že srbské orgány musia naozaj overiť, či Šešel e, porušil srbské zákony a musia zrevidovať či je možné umožniť šírenie takýchto myšlienok, ktoré toľko stáli Srbsko a ich susedných e, a ich susedov. Pán Džambastky. Uvažajmi kolegy, naplno spodeľam... Ďakujem pekne, vážni kolegovia, vážny pán predseda. Plne súhlasím so stanoviskom, ktoré sa uvádza v tomto uznesení. Pán Šešel a jeho meno je symbolom vojnových zločinov, ničenia občianskej vojny v bývalej Jugoslávii, ktorá tam vládla viac ako 10 rokov. Je to symbol občianskej vojny, ktorá zničila životy e, stavky rodín, e, zničila domovy, infraštruktúru a taktiež vzťahy na celom Balkáne jeho deštruktívna politika mala za následok to, že milióny ľudí museli opustiť svoje domovy a naďalej sú e, presídlení. Táto politika naďalej pokračuje a nadvezuje na e, šešelové kroky v Cerebrode aj inde. Nemôžeme byť nečinní, musíme zaujať jasné stanovisko, e, pretože vojnoví zločinci patria do väzenia. Pán Weigl. Ďakujem, pán predseda. Šešel je v bývalej Jugoslávii metaforou zločinu tých najhorších udalostí juhoslovanskej vojny. S jeho osobou sa spájajú hrozné činy vo Vukovare Šešel sa v dejinách spája s fašistami a s nacistami. Zaslúži si len jediné rozhodnenie, verejné uznanie. A divákov a publikum Nechcem tu nejako razne kritizovať súdny dvor v Hágu, ale toto rozhodnutie nebolo e, úplne vynikajúce, bolo nesprávne čo sa týka jeho prepustenia. A pokiaľ ide o srbskú vládu, tí sa dištancovali od celej situácie a ja chcem vyzvať srbskú vládu a robí to napokon na toto uznesenie, aby využila všetky nástroje, ktoré má, aby zakročila. Eh, gospod predsedujúci, za besedo. Pán Šoltes podpísal resolúciu o Šešľu. Ďakujem pekne. Ja som toto uznesenie podpísal. Nie preto, že chcem rozhodovať o tom, či alebo nie je zodpovedný a vinný. Toto je v rukách Hákského tribunálu. Nepodpísal som toto uznesenie ani preto, aby som udelil lekciu srbskej vláde. Srbsko sa úplne zmenilo, je úplne iným štátom, ako si predstavovali e, prívrženci Šešela aj sám Šešel. Ešte stále nebol vydaný rozsudok, ale Šešel nemá právo šíriť nenávistné reči, ktoré vedú k ďalšiemu napätiu. A takéto nenávistné reči e, si zasluhujú odsúdenie aj tu v Európskom parlamente. Tu v parlamente budú napokon v budúcnosti sedieť aj naši srbskí kolegovia. My ich musíme podporiť Srbská spoločnosť e, e, musí byť demokratická, tolerantná. A ďakujeme pekne, pán Epitideios. Vážený pán predseda, som si istý, že budeme hlasovať o osude doktora Šešelia, niekoho, kto bol 12 rokov vo väzení ako politický väzeň, nie za to, čo urobil, ale za to, čo povedal, za jeho názory. Viete si predstaviť, kolegovia, že existuje politický e, predseda politickej strany a že ho dajú do väzenia za to, že bez toho, že by spáchal zločin, len za to, čo hlása, to predsa nie je demokracia. My, nás napríklad obvinujú z toho, že sme greckí nacionalisti. Už 14 mesiacov e, náš predseda a šiesti predstavitelia strany boli vo väzení nie preto, že by boli zločinci, ale jednoducho preto, že ich politický oponenti už sa im minulo všetky argumenty, tak ich zatvorili. Toto je jednoducho ľubovoľná spravodlivosť, ktorá si ľubovoľne vyberá, koho do vezenia dá, koho nie. V demokratických krajinách by sa toto diať nemalo, pretože to je porušením ľudských práv. Čokoľvek je, mož, je to možno ešte horšie ako autoritatívne režimy, ktoré chceme odsudzovať. Pán McAllister na jednu minútu má slovo. Vážený pán predseda, dámy a páni, hlavné posolstvo nášho uznesenia je silne odsúdiť, e, intenzívne odsúdiť vojnovú retoriku a nenavistné reči pána Šešelia. Takéto podnecovanie k násiliu a e, robenie si nárokov na ďalšie územia nemá miesto v Európe 21. storočia. Dnes vás povzbudzujeme, všetkých vás, aj všetky úrady, v, orgány v Srbsku, politické strany, vlády, oponenti, medzi mimovládne organizácie. Bojujte, prosím, proti nenavistným rečiam Chcel by som zdôrazniť, že Európsky parlament stojí bok po boku Srbsku na ceste Srbska do EÚ. Je to kľúčový strategický cieľ, aby sa Srbsko stalo členom EÚ a ne, nezatvárajme oči pred tým, aký pokrok urobila táto krajina. Srbsko patrí do rodiny európskych krajín a má kapacitu vyriešiť si svoje problémy a pripojiť sa do rodiny Európskej únie. Mali by sme svojich partnerov podporovať v ich úsilí a toto by malo byť posolstvo z dnešnej rozpravy. Ďakujem vám. Ďakujem vám. A teraz, kolegovia, nemáme dostatok času, sme trošku pozadu, takže žiadne modré karty, je mi ľúto. Cháp, prosím vás o pochopenie. Ďakujem a teraz dostane slovo pán Ujaždovský na jednu minútu. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Samozrejme, že zločiny z Šešelia sú jednoducho nesporné. Musí byť nastolená spravodlivosť a toto je apel na tribunál v Hágu. Musia napokon vyniesť rozsudok a odsúdiť ho. V uznesení hovoríme, že tu ide o nenávistné reči, nenávistné prejavy, ale aby bola nastolená spravodlivosť, musíme pamätať na všetky ostatné zločiny. Aj na tie, ktoré boli spáchané počas historických období, napríklad aj v Poľsku počas vlády komunizmu. Naša posledná poznámka je, že musíme odsúdiť pána Šešelia a jeho zločiny, ale to nemôže zatvoriť dvere k veľkému srbskému národu a k tomu, aby sa pripojilo do európskej komunity, tak ako dostali šancu všetky ostatné krajiny z Balkánu a musíme konať takto na oboch frontoch. Ďakujem. Pán Jakovič, nech sa páči na jednu minútu. Je u tome što je Haški sud koji je osnovan zato Hakský súd bol vytvorený za účelom e, odsúdenia vojnových zločincov z bývalej Juhoslávie a prijal rozhodnutie, ktoré môže e, šíriť potenciálne nenávisť v oblasti bývalej Juhoslávie. Môže byť nevhodné diskutovať o e, tomto rozhodnutí súdu, avšak treba jasne povedať, že toto rozhodnutie k mieru a stabilite neprispelo. A tu v Európskom parlamente e, treba jasne odsúdiť e, Šešela a teda jeho vyhlásenia Takéto odsudenie však e, v Srbsku e, nezaznelo. E, Srbsko by chcelo pristúpiť do Európskej únie. A doteraz ukazovalo dobrú vôľu. A dúfam, že to bude takto aj postupovať ďalej. Ďakujem, pán Preda. Chcel by som čo najsilnejšie odsúdiť kroky Šešeľa, ktorý e, bol odsúdený e, e, tých najstrašnejších zločinov počas vojny v Juhoslávii, ktorý bol teda obvinený z týchto zločinov, pardon. A skutočnosťou je, že bol prijatý v Srbsku ako veľký víťaz, keď, sa, keď bol prepustený reakcie, ktoré prichádzajú z tejto e, krajine, e, zo sebou prinášajú e, naozaj smutok pre obete. Okrem však tohto emočne, tejto emočne nabitej situácie hrozí, že šľová prítomnosť zhorší situáciu na Balkáne a že takisto aj Hakský súd bude vnímaný v horšom svetle. Treba, aby e, sa zastavili takéto e, vyjadrenia plné nenavisti. Teraz musím povedať, že budeme teda hlasovať o 12. o tejto e, téme, keďže ľudia budú odchádzať zo Strasburgu musím eh, vás poprosiť o pochopenie, že udelím eh, slovo len jednej osobe, ktorá eh, zatiaľ sa v diskusii nevyjadrila. Takže slovo bude mať len v tom v rámci postupu, keď vždy aj iba jedna jediná osoba, pán Kan, nech sa páči. Teď domnul Kan a ieșit din sală înainte de acest anunț, așa că Zdá sa, že e, pán Kan práve opustil miestnosť, tak e, poprosím e, komisára Stylianidesa, aby sa ujal slova. Pán predseda, vážení poslanci, poslankyne, toto prednášam v mene vysokej zástupkyne Federiky Mogherini. Viem, že viacero poslancov žiadalo o urýchlené, urýchlený e, postup, urýchlené rozhodnutie ohľadom Šešela zo strany e, Hakského súdu. Takisto e, poznám aj dôležité uznesenie Európskeho parlamentu v tejto súvislosti, ktoré sa má dnes prijať. My musíme povedať, že nemáme ďalšie názory k tomuto rozhodnutiu súdu. Súd je nezávislý medzinárodný súd vytvorený eh, medzinárodným spoločenstvom, aby eh, teda sa zaoberal individuálnou zodpovednosťou za vojnové zločiny v bývalej Juhoslávii. Európska únia rešpektuje rozhodnutia tohto súdu. Pokiaľ ide o Šešeľa eh, jeho vyhlásenia, patria do epochy, ktorá už dávno skončila. Poznamenávame, že prípad proti nemu ešte stále otvorený, ešte stále prebieha a bude sa teda musieť e, zodpovedať e, súdu, ako náhle ho tento e, k tomu výzve, to je veľmi dôležité. A pokiaľ ide o Srbsko, táto krajina pracuje na svojej európskej budúcnosti, kooperácii v regióne a na zmierení. Spolupráca so súdom je teda v tomto kontexte tiež veľmi dôležitá. Ďakujem pekne. Ďakujem. Dostal som sedem návrhov eh, na uznesenia. Diskusia je teraz uzavretá. Hlasovanie sa bude konať po tom, čo eh, ukončíme našu rozprávu. Prejdeme teraz k ďalšiemu bodu. Ams... Irak únosy a týranie žien. Prosím, nezabúdajte na to, že budeme musieť byť veľmi prísni o dodržiavaní rečníckých